Uh, Dámy a páni, začíname naše spoločné parlamentné zasadnutie, medziparlamentné zasadnutie, ktoré sa bude venovať mimoriadne dôležitej otázke, a to otázke energie. Ak dovolíte, prejdem do svojej materčiny. Samozrejme, že aj vy môžete hovoriť vašim jazykom, môžete počúvať 21 jazykov. respektíve 22, pretože som zabudol na moju materčinu na polštinu. Malčina dnes bohužiaľ k dispozícii nie je. Takže nech sa páči, nasadte si sluchadla, nastavte si príslušný kanál, nech sa páči, dám vám na to k dispozícii niekoľko sekúnd a potom prejdem do polštiny. Takže ešte raz, vítam vás tu všetkých, hlavne pána Franciska Javiera Rocho Garciu, ktorý je tu dnes s nami. Ide o predsedu španielského senátu. Európsky parlament organizuje dnešnú schôdzu v spolupráci so španielským predsedníctvom. Dovolte mi aby som tu privítal všetkých poslancov z národných parlamentov, ako aj teda členských štátov, aj kandidátskych krajín. Máme tu dvoch hlavných rečníkov. Bude to pán Lee Hunter, ktorý je profesorom európskeho práva na Univerzite Tilburgu a ešte je tu pán Mark van der Woude, ktorý je profesorom, profesorom správa hospodárskej súťaže na Rotterdamskej Erasmovej univerzite a pôsobí aj na King's College v Londýne. Máme tu samozrejme zástupcov európskych inštitúcií. Je tu pán Pedro Luis Marin Uribe z Ministerstva pre obchod, priemysel a energiu zo Španielska Tešíme sa samozrejme z živého kontaktu s radou, s predsedníctvom rady. A je tu aj pán Joaquín Almonia, ktorý je podpredsedom Európskej komisie. Takže srdečne vás tu všetkých vítam, aj vás, pán komisár. Všetci vymenovaní sa zúčastnia rozpravy dnes aj zajtra. Máme tu aj viacero odborníkov, asistentov, máme tu na galerii aj verejnosť, návštevníkov. Vždy sa tešíme z toho, že prichádzajú sa pozrieť, ako to tu funguje v Európskom parlamente. Vy sedíte trošku vyššie, než my tu v snemovni, takže vás tu vítam. Ďakujem, že ste sa prišli pozrieť na to, ako funguje a pracuje Európsky parlament. Dámy a páni, Dovolte mi, aby som ešte raz zdôraznil to, že jednou z priorit španielského predsedníctva je vypracovanie spoločnej politiky v oblasti energie. Toto je naozaj otázka mimoriadnej dôležitosti pre Európsku úniu. A naše dnešné sadnutie je presne vyjadrením tejto priority, ktorú pripisuje španielské predsedníctvo tejto otázke. Počas dnešného zasadnutia budem predsedať spoločne s predsedom Španielského senátu. Ďakujem mu veľmi pekne, že sa tak intenzívne zapájal do prípravy dnešnej schôdze. Zasadnutia tohto typu sú mimoriadne dôležité, umožňujú národným parlamentom byť v kontakte s Európskym parlamentom presne v zmysle Lisabonskej zmluvy. Naša schôdza bude trvať dva dni, teda dnes a zajtra. Všetci ste dostali program tohto medziparlamentného zasadnutia o téme budúcej energetickej politiky Európskej únie, teda ako má mať formu, ako má podporiť naše podniky, dať im nové možnosti rozvoja, ako zabezpečiť, aby rozhodnutia členských štátov boli konzistentné s tými európskymi. Našim cieľom je zabezpečiť to, aby pozitívne vplyvy našich rozhodnutí vnímali naši občania. Naši občania majú veľké očakávania, pokiaľ ide o zabezpečenie dávok energie, majú naozaj veľké očakávania a my im musíme dostať. Dovolte mi, aby som teraz dal slovo predsedovi Španielského senátu, pán Francisco Javier Rojo Garcia. Nech sa páči. I o powiedzenie do nás pár slov na początek. Ale ešte predtým, pán predseda, prosím niekoľko slov na úvod, nech sa páči. Buenas tardes. Dobré popoludne, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážení kolegovia poslanci. E, som veľmi rád, že mám príležitosť sa na vás obrániť, obrátiť v pléne tejto inštitúcie v Európskom parlamente počas parlamentných dní, ktoré budú stretnutím medzi národnými parlamentami a poslancami a europoslancami, aby sme diskutovali o veľmi aktuálnej téme a zároveň téme budúcnosti, a to je energetická politika 21. storočia. Schôdza, ktorá dnes začína, je ďalším dôkazom potrebnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. A táto spolupráca je impulzovaná alebo dostáva podnety vďaka Lisabonskej zmluve. Energetická politika je rovnako na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni má rozhodujúcu úlohu a my musíme preukázať našu schopnosť pripraviť naše produktívne kapacity, výrobné kapacity tak, že naše ekonomiky budú udržateľné, e, konkurencieschopné. Toto vyjadrenie, ktoré sme prednedávno mohli považovať za chválihodné a realizovateľné v súčasnosti, je to nástojčivá potreba. Nové ekonomické zadefinovanie sveta nová situácia, konjunktúra, ktorá z toho vyplýva, pnutia Európu a každú z, e, z, každý z členských štátov, aby sme spolupracovali a aby sme e, odkázali významný odkaz budúcim generáciám. Energetická politika je v tomto zmysle základným vodítkom, z ktorého vychádzame a na základe e, ktorého chceme vytvoriť budúce politiky jednak krátkodobo má vytvárať potrebné podmienky na to, aby európske hospodárstva čo najskôr prekonali súčasnú ekonomickú situáciu stagnácie, aby sa dostali čo najrychlejšiemu oživeniu. Z dlhodobého hľadiska vytvára základy pre európsku energetickú politiku a pre európske hospodárstvo, aby sme mali konkurencieschopný a vyrovnaný model hospodárstva. Je dôležité, aby inštitúcia európske vlády spolupracovali, aby vytvorili plány a opatrenia v energetickej oblasti, ktoré posilnia konkurencieschopnosť, energetickú bezpečnosť a udržateľnosť európskych ekonomík a zároveň musia brať do úvahy krátko, strednodobo aj dlhodobé ciele. Toto spoločné úsilie by sa malo sústrediť predovšetkým na zvýšenie kapacity prepojenia, energetického prepojenia našich eh, krajín a tiež vytvorenie pevnej transeurópskej energetickej siete. Treba vytvoriť pevnú sieť, ktorú treba doplniť eh, takými projektami prepojenia eh, so susednými krajinami. Tiež je rozhodne potrebné sa e, vybrať smerom energetickej účinnosti, smerom čistých zdrojov energií, pretože tieto sú schopné znižovať našu energetickú závislosť, e, zvyšovať našu konkurencieschopnosť, zvyšovať našu politickú stabilitu a tiež prehlbiť našu environmentálnu angažovanosť. V minulosti bola energia veľmi často príčinou vojen a konfliktov, často bola dôvodom rôznych politických napätí s týmito tendenciami musíme skončiť. Nové čisté zdroje energii otvárajú nové perspektívy spolupráce a predovšetkým mieru. Preto musíme naďalej spolupracovať, aby sme mali pevnú normatívu v Európe v tejto oblasti. Tiež musíme zdôrazniť tento významný aspekt vytvárať národné plány, aktivít alebo akčné plány, ktoré nám umožňia ísť tým istým smerom. Európa to potrebuje a my to tiež potrebujeme, aby starý kontinent išiel smerom nových nádejí. Aby bolo storočie, 21. storočie, storočím nádej pre všetkých. Vážení prítomní, my sme zodpovední za to v našich funkciách v národných parlamentoch, v Európskom parlamente, aby sme spolupracovali, aby sme vytvorili vnútorný energetický trh, ktorý bude istý, bezpečný, účinný, využívať e, zdroje, ktoré budú obnoviteľné, ktoré pomôžu našim priemyselným sektorom a zároveň vytvoria podmienky pre blahobyt našich obyvateľov. Ja dúfam, že tieto pracovné dni využijeme na výmenu názorov, skúseností a že do budúcnosti e, sa tieto úvahy použijú na to, že sa uvedzú do praxe, e, do skutočnosti, pretože tento projekt, tieto úvahy, tieto myšlienky e, sú dôležité aj pre budúcnosť, pre budúcnosť toho, čo budujeme pre veľkú Európu. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, za tieto úvodné slova. Ešte raz brala vďaka. Dámy a páni, ešte než prejdeme k našim odborníkom, k ich prezentáciám, dovolte mi povedať na úvod ešte zo pár slov takého organizačného charakteru naša debata nadviaže na prezentácie. Iste viete, dámy a páni, Európska únia stojí pred obrovskou výzvou, pred výzvou vytvorenia spoločného jednotného trhu. Jeho cieľom je zachovať rast a pomôcť nám vymaniť sa zo súčasnej krízy. Hovorím o smernici o službách, hovorím o normalizácii. Nedostatok noriem štandardov znamená, že sloboda pohybu tovarov a služieb nie je umožnená. Taktiež výsledky výskumu, vedia výskumu, práva duševného vlastníctva a tak ďalej. A spoločný trh s energiou je jednou veľmi širokou oblasťou. Európska únia potrebuje spoločenstvo energie. Porovnajme napríklad svoju situáciu s tou, v ktorej sa nachádza Čína. Myslím si, že je jasné, že na to, aby sme zvládli naše problémy, musíme na globálnom trhu vystupovať ako jedno spoločenstvo. Pred niekoľkými týždňami som v spolupráci s pánom Žakom Delorom, niekdajším predsedom komisie od roku 1984 eh, až 1994 pôsobil na poste predsedu komisie. Na no spolu s ním sme vypracovali tento dokument, eh, ktorý plánuje vytvorenie Európskeho spoločenstva pre energiu. Chceli by sme, aby takéto spoločenstvo vzniklo samozrejme v rámci existujúcej zmluvnej štruktúry. Nechceme nejakú vec mimo súčasnej architektúry. Lisabonská zmluva poprvýkrát v histórii obsahuje referencie na solidaritu v oblasti energie medzi členskými štátmi. Poprvýkrát sa tam hovorí o spoločnej politike v tejto oblasti. A toto je absolútne nový aspekt v zmluve, z ktorej vychádza Európska únia. A teraz musíme tieto slova naplniť skutkami, túto novú črtu aj zrealizovať. Občania Európy chcú energiu za priateľné ceny. Ide o to, aby sme nakupovali vo veľkom. Máme veľký európsky trh a ak na tento trh budeme nakupovať ako jedna jednotka, tak naše dodávky budú za nižšie jednotkové ceny. Máme tu problémy súvisia s klimatickými zmenami. Až 80 dopadov klimatických zmien vyplýva práve z toho, ako využívame energiu. Iba 20 klimatických zmien môžeme pripísať chemickému, oceliarskému e, priemyslu a tak ďalej. Až 80 problémov v rámci ochrany klímy až 80 by sme dokázali vyriešiť, keby sme e, poriešili otázku energie. Tiež je potrebné aby sme podporili našich gigantov na trhu s energiou. Títo musia mať možnosť investovať, potrebujú naozaj istotu, dlhodobú istotu na trhu s energiou, aby mohli urobiť veľké investície. Zároveň však musíme podporovať malé a stredné podniky a samozrejme, že musíme dostať očakávaniam našich občanov. Európske spoločenstvo pre energiu by mohlo vyzerať tak, že by členské štáty podpísali chartu práv a povinností. Signatári, signatárske štáty by sa zaviazali uplatňovať spoločnú politiku. Zaviazali by sa pripravovať európsku legislatívu v tejto oblasti samozrejme vychádzajú z existujúcej legislatívy, pretože nie všetká legislatíva, ktorú tu už máme, bola náležite implementovaná. Hovorím napríklad o druhom a treťom balíčku pre energiu. Druhý balíček bol Európskou úniou prijatý pred pár rokmi a naozaj je potrebné, aby bol konečne pretavený do praxe. Takže chceme prijať určité konkrétne kroky. Naši odborníci samozrejme o tom budú hovoriť podrobnejšie. Je tu viacero možností, z ktorých si môžeme vybrať. Tieto vychádzajú zo zmluv a z európskej legislatívy. Ja nechcem zatvoriť žiadne z dvier, ktoré tu máme. Chcem len povedať toľko, že naozaj môžeme urobiť toho veľa bez toho, že by sme museli meniť naše zakladajúce zmluvy. Na záver mám také štyri odporúčania. To sú také štyri oblasti, v ktorých by sme podľa mňa mohli konať ruka v ruke, pokiaľ ide o energiu. Poprvé, spolupráca by bola možná pokiaľ ide o priemyselné siete, pokiaľ ide o zásobníky energie. Tieto by sme mohli potom efektívne využívať tak, aby boli zabezpečené dodávky energie v krízových situáciách. Hovorím tu o elektrickom prúde, hovorím o zemnom plyne, o rope, o všetkých zdrojoch energie. Smernica o plyne má presne takéto ciele. Momentálne sa ňou zaoberá Európska, Európsky parlament a jej cieľom je umožniť nám obstáť v krízach. Druhá oblasť, druhé odporúčanie, toto je výskum a vývoj inovácie, pretože vďaka vede a výskumu môžeme zefektívniť to, ako využívame, ako vyrábame, ako využívame energiu. A Našim cieľom je samozrejme znížiť e, využívanie fosílnych palív, chceme znížiť emisie vyplývajúce z využívania e, týchto fosílnych palív. Hovorím o emisiách skleníkových plynov. Technológia CCS, sekvestrácie a zachytávania uhlíka je mimoriadne dôležitá v tejto súvislosti. Tretia oblasť Mohli by sme prepojiť naše nákupné organizácie. Európska komisia by mohla koordinovať, samozrejme so zastúpením priemyselnej obce, dovozy zdrojov energie do Európskej únie. Momentálne to vyzerá tak, že rôzne členské štáty nakupujú separátne, rôzne spoločnosti nakupujú separátne od tých istých dodávateľov mimo Európskej únie, takže sme tak povediac v konkurencii jeden s druhým, čo vedie k napätiu medzi členskými štátmi a oslabuje to našu vyjednávaciu pozíciu. Takže e, túto nevýhodu by sme mohli využiť do budúcna ako silnú stránku Nord Stream, South Stream, Ember, Nabucco, Yamal. Máme tu mnoho diskusí, ktoré prebiehajú. No a našou úlohou je zmierniť to napätie, ktoré tu momentálne prevláda. A ešte tá štvrtá oblasť, to je naše správanie. Musíme zmeniť naše správanie, pokiaľ ide o využívanie energie. Náš životný štýl sa musí istým spôsobom zmeniť. Potrebujeme šetriť energiu, a teraz je na parlamentoch, eh, národných, parlamentoch na národných vládach, aby uskutočnili kroky v tejto oblasti. Na záver by som rád zdôraznil, že ak národné parlamenty a národné vlády budú mať záujem takúto politiku iba v takom prípade, že sa zhodneme na tom, že takáto politika má zmysel, ak sa zhodneme na tom, že toto je prínosné pre našich občanov, iba v takom prípade spoločenstvo pre energiu naozaj vznikne. Môžeme diskutovať o tom, akú formu bude mať, je tu viacero možností, ktorými sa vydať, ale iba keď budeme všetci túto myšlienku podporovať, tak e, toto môže byť úspešný projekt. A teraz je na nás, na poslancoch Európskeho parlamentu, parlamentov, aby sme pripravili toto spoločenstvo do budúcna. Ďakujem pekne, ak dovolíte, tu ukončím e, svoje vystúpenie a odovzdám teraz slovo našim e, rečníkom, odborníkom. Ak dovolíte, ešte raz tu vítam pána Marka van der Waldeho z King's College v Londýne a z Univerzity eh, Erasmus, Rotter- Erasmusa Rotterdamského. Nech sa páči, máte slovo. President. Ďakujem, pán predseda. V mene kolegov, ktorí sedia pod inými menovkami v týchto laviciach, chcem vyjadriť, že je pre mňa cťou, že tu všetci traja môžeme byť a že sa môžeme vyjadriť k energetickým otázkam, dokonca k energetickej komunite, ak to tak môžeme nazvať. Hlavné prvky našej prezentácie sú v dokumente, ktorý je k dispozícii, máte ho pred sebou. A teraz si prejdeme jednotlivými diapozitívmi na tomto dokumente. Prečo sme vlastne vypracovali štúdiu o energetickej politike spolu s Lej Henčerom a ďalšími kolegami, pretože je teraz veľmi zvláštna chvíľa. Možno, že čelíme novej priemyselnej revolúcii, ktorá sa práve začína a možno sa začne práve v sektore energetiky. To je to pozitívne, čo spôsobilo vznik tejto štúdie. Ale sú tu aj negatívne hnacie sily, hospodárska kríza, environmentálna kríza a závislosť na cudzích zdrojoch energie. Ako som už povedal, vzniká silná potreba urobiť niečo v oblasti energetickej politiky v Európe. V správe si kladieme dve otázky. Bude Európa tiež hnacím motorom tejto priemyselnej revolúcie? Bude sedieť na mieste šoféra, alebo bude sedieť na zadnom sedadle a nechá sa viesť inými? Ďalšia vec je súčasný spôsob míňania energie, súčasný spôsob konzumácie energetických médií nie je trvalo udržateľný. Pán Garcia spomenul, že tu je nutné pracovať v smere stratégie do roku 2020. Čína, India, Spojené štáty sa už pohli týmto smerom a takisto je tu dopyt zo strany priemyselných odvetví, ktoré vyžadujú politikov, aby, od politikov, aby konali. Naša štúdia nevychádza z politiky, ale z právneho rámca a ponúka jednotlivé alternatívy, ktoré politici, vy, či už pochádzate z národných parlamentov alebo z Európskeho parlamentu, si môžete vziať za vlastné. Túto právnu otázku sme riešili rozdelenú na tri podotázky. Prvou z nich je, či vôbec treba niečo robiť, pretože už tu máme európsku energetickú politiku, nad ňou či nie Lisabonská zmluva, prečo by toto nestačilo? Čo je na takomto systéme zlé? A ak je niečo zlé, čo treba urobiť, aké sú politické opatrenia, ktoré treba predvídať a uplatniť v praxi a aké právne nástroje treba vytvoriť, aby tieto politiky dokázali v praxi uplatniť. Profesor Henscher sa už vyjadril k sa teraz vyjadri k právnym profesorka Henscher sa vyjadri k právnym systémom. Ja sa budem zaoberať otázkou, či máme právne nástroje, či máme naozaj energetickú politiku na celoeurópskej úrovni. Odpoveď je, z časti máme, z časti nemáme. Je to trochu dobre a trochu zlé. Máme zmluvu Euratom, ktorá sa zameriava na energetiku a máme zmluvy ktoré už neplatia, napríklad zmluva, ktorá súvisí so spoločenstvom uhlia a ocele. A máme tu všeobecnú zmluvu pre celú Európu, to je Lisabonská zmluva, ktorá ponúka mnoho príležitostí. Poprvý raz sme dostali do Všeobecnej zmluvy, do Lisabonskej zmluvy aj samostatný článok, ktorý sa zaoberá energetikou. Ale otázka je, či ambiciozne plány, ktoré máme do budúcnosti, ako napríklad prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku alebo ekonomiku, ktorá e, míňa uhlík, takže všetko je v rovnováhe do roku 2020 alebo 30. Keď sa pozrieme na to, čo sa udialo za posledných 20 či 30 rokov, musíme si všimnúť legislatívnu aktivitu na komunitárnej úrovni, ktorá bola dosť vysoká, ale bola zameraná na budovy a na interný trh Vša, vš, vznešené ciele, ktoré sú stanovené v týchto politikách, sú pekné, ale je treba ich aj uviezť do praxe. Iba niekoľko rokov sa začala praktická pozornosť venovať aj ďalším aspektom, ako napríklad vytvorenie európskej siete alebo systému obchodovania s emisiami a ďalšími vecami v oblasti znečisťovania. Takisto sa dnes zaoberali ekológiou práčiek a ďalších domácich prístrojov, čiže naše zameranie sa e, zameriavalo na interný trh. Členské štáty však nie sú úplne spokojné s tým, čo sa deje v celom sektore energetiky. Ako si teda môžeme odpovedať na otázku položenú v úvode, ak ciele súčasnej politiky boli dosiahnuté, mohli by sme si povedať. Možno, že súčasná os politiky nezakryla, nepokryla úplne všetko a nevyriešila trvalú udržateľnosť. A čo sa týka politiky, toto je tiež integrovaná súčasť. Iní hovoria, že je to samostatná ekologická záležitosť. Mali by sme tieto dva pohľady integrovať. Čo sa týka bezpečnosti dodávok energie, prichádza nová smernica. Parlament sa ňou bude zaoberať v rámci opatrení proti kríze, ale či toto všetko postačí, či tieto krátkodobé reaktívne riešenia postačia, to uvidíme porovnaní s minulosťou sme urobili istý pokrok, ale nie dostatočný. Ako povedala Lee, tri ciele sa z časti dosiahli, ale nie uspokojivo. A to sú aj tri hlavné zistenia našej správy. Po prvé, prvé zistenie je, že energetická politika nie je konzistentná, vníma sa ako podružná záležitosť, iba súvisiaca s inými politikami, napríklad pravidlami vnútorného trhu alebo živo- podružná vec k životnému prostrediu. Druhé zistenie je, politika nedokáže odštartovať praktické politické procesy. Začiatok takýchto procesov je veľmi pomalý a my potrebujeme urgentný nástroj. A čo sa týka nástrojov a inštrumentária, nemáme k dispozícii toľko nástrojov, ktoré by zabezpečili, že sa investuje e, do tých správnych odvetví. Každý z 27 členských štátov sa snaží zistiť, čo ostatné robia a ako to robia a kopírovať dobrú prax, ale nevidím tú konzistentnosť. Vedú sa aj e, procedurálne postupy za porušenie zákonov v tejto veci. Napriek tomu vnímame nedostatok podpory zo strany všetkých aktérov. Politické telesa, ako je vláda, parlament a podobne, sa zaoberajú vecami a potom predkladajú tieto záležitosti aktérom, ale v predchádzajúcich zmluvách to bolo naopak, aktéry boli aktívnejší. Zistili sme, že v porovnaní so staršími zmluvami, napríklad staršia zmluva ES, Môžeme rozmýšľať nad dôvodmi, ale z nich by som vymenoval iba niekoľko. Je to fakt, že členské štáty ešte stále sa snažia energetiku riešiť z úzkeho národného alebo vnútroštátneho hľadiska a čo sa týka efektivity, to nestačí. Na celoeurópskej scéne Európa nemá takú silu, aby fungovala ako celoeurópsky hráč. Celkový záver môže byť, že sme roztrieštení v energetike a že to nie je európska politika, ale je to súhrn 27 necelkom efektívnych politik. Nemáme záruku, že ako skupina budeme súčasťou novej vlny priemyselnej revolúcie. Treba teda niečo urobiť. Ďakujem za slovo, Mark. Podľa nás máme na výber dve alternatívy. Prvou voľbou je nerobiť nič. A potom ale nevyhlasujme ambiciozne opatrenia, pretože ak napokon neurobíme nič, tak či tak príde ďalšia kríza, možno skôr tá klimatická ako iná, alebo si môžeme zvoliť byť proaktívny, snažiť sa predstaviť si, čo sa môže diať a zabraniť najhoršiemu aktivitami. To najhoršie, najhorší možný scenár v našej správe hovoríme, že ten náš možný scenár je možné odvrátiť a to tým, že sa zameriame na energiu, na energetiku. Energetika totiž to je životne dôležitá pre všetky ostatné odvetvia a služby a požiadavky dnešných dní diktujú, že spotreba energií by sa mala skôr znížiť, ako sa zvyšovať. Ďalšia vec, prečo sa treba zaoberať energiou, je to, že väčšina foriem energie treba previesť z miesta, kde vznikajú alebo kde sa vyrábajú, cez siete, ropovody, e, káble na miesta, kde sa spotrebovávajú energetické médiá. Potrebujeme preto aktivity na celoeurópskej úrovni, aby sa tieto trasy dokázali efektívne spravovať. Lisabonská zmluva hovorí, že v energetike treba venovať hlbšiu a širšiu pozornosť a treba ísť vpred rýchlejšie. Potrebujeme v tejto veci aj normy, štandardy. Počuli sme, že pán predseda Európskeho parlamentu je zameraný na solidaritu, na kohéziu a čo sa týka externého frontu Európskej únie, tam musí Európa hovoriť jedným hlasom. Aktivity by sa nemali konať len na európskej úrovni, to by nemal, nemala byť ich jediná vlastnosť, ale mali by byť aj efektívne, netreba preberať len tie staré veci z minulosti, ale skôr sa zamerať na efektivizovanie, modernizovanie celého procesu. Potrebujeme mať aj rozpočty, aj zdroje, aby sme sa mohli zodpovedne rozhodovať v takých oblastiach, ako je koordinácia výskumu a vývoja, alebo hromadenie zásob energetických médií. A napokon musí tu ísť o demokratický proces. Všetci aktéry, ktorí sú zainteresovaní, sa musia na veci podieľať. Čo je to táto špecifická európska konkrétna aktivita? V našej pracovnej skupine sme identifikovali dva súbory opatrení. Prvý súbor sú vecné opatrenia a druhou skupinou politické opatrenia. Najprv tie vecné. Dokonca i keď sme v správe boli kritickí voči silám trhu, Európa v podstate potrebuje jednotný trh. Neobíde sa bez neho. Je to základný kameň. A likviditný trh je základným pilierom aj energetickej politiky. Mali by sme mať inteligentné rozvodné siete, do ktorých sa môžu pripojiť všetky členské štáty, to znamená technická solidarita a mať rovnaké parametre, aby prístup k obnoviteľným zdrojom energie zo siete bol možný. Opatrenia na zaručenie cien tam, kde trhy si, nedokážu zabezpečiť to, čo treba. Energetické portfólio v Európe by malo sa vyznačovať bezpečnosťou dodávok pre Európu. A to je posledná poznámka, ktorú chcem povedať k vecným opatreniam, je kontrola nad zdrojmi a spoločná politika. Technická politika v tejto oblasti. Ako do praxe prenesieme tieto ciele. Pripravili sme nevyčerpávajúci súbor rád. Treba zapojiť aktérov, treba zapojiť priemyselné odvetvia aj spotrebiteľov, všetkých, ktorí majú eminentný záujem o energetiku a ktorí sú na miestach, kde sa rozhoduje. Čo sa týka európskeho regulátora, ak bude existovať jednotná európska rozvodná sieť, musí byť aj spravovaná a regulovaná jedným spôsobom, takže mal by existovať e, celoeurópsky regulátor. Čo sa týka celoeurópskej politiky, vývoja a prezentovania výsledkov vývoja na medzinárodnej scéne v oblasti obnoviteľných energií, toto je tiež žiaduce. Ako toto všetko zabezpečiť právnymi nástrojmi? To nám vysvetlí ďalší v ďalšom. Ale pán Buzek, predseda parlamentu, prerušuje rečníkov, pretože si všimol, že sú vymenené menovky. A teraz sa to uvádza na správnu mieru. Našťastie my sa medzi sebou poznáme, takže vieme, kto má hovoriť, ale ďakujeme veľmi pekne, je to od vás milé. Veľká výzva, ktorá pred nami stojí a možno jedna z najzaujímavejších víziev pre parlament, či už európsky, aj národné, ktoré, ktorých zástupcovia sa tu dnes zhromaždili, je, že vieme a chceme čeliť tejto výzve. Otázka znie, aký rámec, inštitucionálny rámec eh, by sme mali vytvoriť, eh, či máme na výber, či eh, môžeme fungovať iba v menšom počte niekoľko členských štátov, ktorí chce postupovať rýchlejšie ako ostatné členské štáty. Mali by sme nejako zmeniť štruktúry Európskej únie, aby sme umožnili členským štátom rýchlejší postup, ak si to želajú. Čiže ako to má vyzerať napríklad aj s polom pôsobnosti tej novej politiky, aká tam má byť úroveň ambície e, z hľadiska obsahového aj z hľadiska inštitucionálneho a ako by sme e, zabezpečili to, čo už sme dosiahli, teda aký komunotér v tejto oblasti prípadové právo, všetky rozhodnutia súdneho dvora, všetku legislatívu, ktorá vznikla za minulých 60 rokov. Toto sú všetko veľmi dôležité otázky. Máme štyri hlavné možnosti inštitucionálneho postupu. Máme Lisabonskú zmluvu, článok 194, ktorý posilňuje kompetencie Európskej únie. Potom je tu možnosť tzv. posilnenej spolupráce, to je článok 20 zmluvy. Ďalšia možnosť vytvorenie novej zmluvy o energii. A posledná možnosť, to je pragmatická spolupráca v zmysle, alebo podľa vzoru šengenskej zmluvy, teda prijatie e, stratégie v určitých pragmatických oblastiach. Takže tá prvá možnosť. To je samozrejme Lisabonská zmluva, ktorá predstavuje obrovský prínos v porovnaní s starou zmluvou, kde energia mala rovnakú váhu ako asi cestovný ruch. Takže teraz máme skutočný právny základ obsiahnutý v zmluve. Ale sú tu aj určité negatíva. Poprvé, prístup k zdrojom a zdaňovanie sú vyňaté z bežných postupov, ktoré sa uplatňujú takže stále je potrebná jednomyselnosť, v oblasti zdaňovania. Solidarita nie je definovaná ako jeden z cieľov a máme tu určité právne prekažky, ktoré boli už aj v minulých zmluvách, napríklad možnosť vytvoriť Európsku agentúru, prípad Merami. A ďalší problém, ktorý tu je, s týmto novým ustanovením Lisabonskej zmluvy, že Únia nedostáva nejaké externé právomoci, takže áno, určitá miera zlepšenia, ale nemyslíme si, že by článok 194 dokázal privodiť e, radikálnu zmenu a tá fragmentácia, ktorá tu je, zrejme zostane zachovaná. Zmluva o e, Únii umožňuje posunenú spoluprácu Minimum 9 členských štátov sa môže dohodnúť na spoločnom postupe. Toto je určité zlepšenie v porovnaní so starou zmluvou, hoci táto už tento inštitút posilnej spolupráce obsahovala. Ale zase podmienky za akých sa tých 9 štátov môže rozhodnúť. Pre posilnú spoluprácu tieto podmienky sú uh, ich relatívne veľa. Uh, a môžu tu byť určité právne problémy, napríklad aká bude úloha inštitúcií, napríklad Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o takúto posilnenú spoluprácu. Ako to bude s využívaním inštitúcií a medzinárodnej scény v prípade, že členské štáty eh, si zvolia cestu posilnenej spolupráce. To sú všetko otázky, ktoré je potrebné vyriešiť, keď sa rozhodneme pre článok 20. Takže znova krok správnym smerom, ale zatiaľ žiadna garancia úspechu. Z právneho hľadiska by samozrejme najjednoduchším riešením, z toho právneho, z politického zrejme nie, ale z právnického by bolo zrejme najjednoduchšie identifikovať všetky tie nové opatrenia, spísať ich v novej zmluve. A táto by mohla nahradiť, alebo mohla by byť takého typu, ako bola zmluva o SUO. Máme tu teraz napríklad e, menovú úniu, ktorá je súčasťou zmluv, e, zmluvného e, rámca a využívajú ju iba niektoré členské štáty. A to by sme mohli využiť aj v prípade um, spolupráce v oblasti energie. Toto z právneho hľadiska by bolo jednoduché, ale mm, z reálneho hľadiska by to zrejme nebolo až také jednoduché. Uh, No a potom tá štvrtá možnosť, riešenie typu Schengen. Tu môžeme zvážiť viacero variantov tejto pragmatickejšej, tohto pragmatickejšieho riešenia. Mohli by to byť mechanizmy spolupráce na regionálnej úrovni, napríklad regionálne obchodné platformy, výmena eh, energie, mm, regionálne siete, zmluvy o takých regionálnych sieťach, Mohli by tu byť regionálne e, dohody o spolupráci v oblasti výskumu vývoja, o financovaní výskumu a vývoja. Toto všetko by sa dalo poriešiť na regionálnej úrovni. Ďalšia možnosť v rámci tohto problematického prístupu to by bolo čo rozhodnutie o tom, čo by tieto regionálne zmluvy stanovovali ako povinné, čo ako dobrovoľné. Mohli by vzniknúť v Európskej únie ehm, viaceré, ehm, viaceré také bloky, ktoré by boli buď to iba interne v Európskej únii alebo aj mimo rámec Európskej únie. Toto by mohlo fungovať relatívne efektívne, ehm, rovnako ako šengenský priestor, ten funguje veľmi dobre. Takže to by mohol byť taký určitý kompromis, ktorý by umožňoval pokrok na niektorých frontoch, nie však na všetkých, ktoré sú potrebné pre eh, novú zmluvu. Takže sa dostávam k optimálnemu riešeniu z nášho pohľadu. Týmto riešením by bola nová zmluva o energii, zmluva o spoločenstve pre energiu. To by podľa nás bol najoptimálnejší, najefektívnejší spôsob, alebo taká najeurópskejšia metóda, ako postupovať v oblasti energie na všetkých frontoch. Takže napríklad možnosť opt-inu, opt-outu, otvorenosti pre všetkých e, členov Európskej únie, tých súčasných aj budúcich, teda by tu bola takáto možnosť buď optinu alebo opt-outu pre všetkých. Mal by tu byť takýto supranacionálny prístup, nadnárodný prístup, ktorý už poznáme v Európskej únii. Mala by to byť tá nadnárodná organizácia. A ďalšia vec, to už e, sme na viacerých miestach správe zdôraznili, musíme zabezpečiť, aby nová zmluva nešla v neprospech zmluv, ktoré už za ostatných 56 rokov boli v rámci AKI prijaté. Takže my sme sa zhodli na tom, že zmluva by bola najlepším riešením. Samozrejme, že toto je mimoriadne zložitý postup, e, časovo náročný. Uh, Vidíme, ako to prebiehalo s prijatím Lisabonskej zmluvy. Vieme, že teraz taká určitá zmluvná únava. Takže neviem, či by nebolo v tejto fáze príliš ambiciózne eh, začať sa zaoberať možnosťou novej zmluvy. Mark? Áno, my ako právnici samozrejme preferujeme vytvorenie novej zmluvy. Eh, nový právny nástroj je vždy pre právnikov najlepším riešením, ale Uvedomujeme si, že bude možno potrebné prijať nejaké predbežné kroky, ktoré budú takého pragmatickejšieho charakteru a tieto kroky by mali postupne viesť k vytvoreniu tohto Európskeho spoločenstva pre energiu. Myslíme si, že ten šengenský model by bol najlepšou cestou pre toto prechodné obdobie, prijatie nejakého roadmap, nejakého cestovného plánu, na, v ktorom by sa členské štáty, ktoré chcú napredovať, dohodli na krokoch, ktoré sa majú prijať, na poradí týchto krokov. A toto môže prebiehať paralelne, e, môže sa vytvoriť viacero e, skupín e, členských štátov, ktoré si stanovia nejaký cieľ svojej spolupráce a tým konečným cieľom by samozrejme mala byť spoločná politika Európskej únie v oblasti energie. Aké dohody šengenského typu by sa mohli prijať v tejto súvislosti? Jedným z nich je napríklad e, dohoda o sieti s energiou a Lí nám vysvetlí, prečo toto je veľmi dôležité. Táto správa um, naozaj sa vyjadruje, že takáto sieť je jedným zo základov komplexného spoločného trhu s energiou. Napríklad v Španielsku majú viac slnka než napríklad my v Škótsku a preto by bolo zrejme rozumné, aby sme zdieľali zdroje krajiny na juhu Európskej únie prispejú slnkom, krajiny na severe vetrom. A toto všetko sa prepojí vytvorením e, takej inteligentnej spoločnej rozvodovej siete s dôrazom na obnoviteľné zdroje energie samozrejme. Máme tu už jeden veľmi zaujímavý precedens spolupráce nielen v rámci Európskej únie, ale aj s so susedskými krajinami. Toto je zmluva o energetickom spoločenstve v juhovýchodnej Európe a tam už e, vidíme veľkú spoluprácu v oblasti sietí a potrebných regulácií na to, aby tieto siete fungovali. Samozrejme, že na to by bola potrebná väčšia miera koordinácie medzinárodnými regulátormi budeme mať Acer, novú agentúru pre energiu, ktorá začne fungovať v marci budúceho roka. A toto nám zjednoduší spoluprácu, ale musíme postupovať e, rýchlejšie a zajsť ešte ďalej. Bolo by dobre, keby sa na regionálnej úrovni vytvorili nezávislé regulačné agentúry, alebo možno aj na európskej úrovni by, mohol vznik- by mohla vzniknúť takáto agentúra. Áno, toto je jeden z príkladov e, využitia toho šengenského modelu. Ďalšou oblasťou by mohol byť napríklad energetický fond, ktorý by koordinoval a financoval výskum a vývoj, napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, toto sú projekty, ktoré nedokážu financovať jednotlivé členské štáty samostatne. Samozrejme, že mm, prostriedky uh, sú relatívne obmedzené, preto my v tejto z, správe hovoríme o tom, že eh, tento fond by mal byť financovaný z priamých zdrojov, nie z národných rozpočtov. Takýto fond by napríklad mohol dostávať príspevky od znečisťovateľov. Mohli tu byť napríklad prostriedky e, z aukcií v rámci e, systému obchodovania s emisiami. Takže to je ten druhý model. Pán predseda Buzek už spomínal, že tiež predpokladáme možnosť e, spolupráce v oblasti nákupu zemného plynu na medzinárodných trhoch. Toto je oblasť, kde by sme tiež mohli cestou pragmatickej spolupráce, takej, ktorá by vychádzala z eh, nejakej dohody. Takto by sme sa mohli postaviť eh, tej veľkej výzve, ktorú tu máme. A to výzvou je, že členské štáty sú si navzájom konkurentami, pokiaľ ide o, o dodávky od externých dodávateľov. Dochádza k zvyšovaniu počtu plynovodov, ktoré všetky si vlastne konkurujú v boji o obmedzené zdroje, obmedzené dodávky. Takže by sme mohli prijať takú racionálnejšiu štruktúru, štruktúru nákupu zemného plynu. Samozrejme, že za, za, predpokladu, že bude dodržané e, právo hospodárskej e, súťaže, ktoré sme už prijali. Dobre, teraz sa dostávam k záverom. Naša štúdia je len takým určitým inventárom existujúcich e, vecí, ale máme tu aj návrhy, ktoré by sa mohli realizovať do budúcna. Samozrejme, že vy rozhodnete o tom, či sa to tak stane alebo nie. Je tam taký katalóg možností, ktorý sme vypracovali, pokiaľ ide o európsku politiku v oblasti energie. Teda aká by mala byť, aké cesty by mohli sme smerať k jej dosiahnutiu. Teda aby sme vytvorili Európske spoločenstvo pre energiu, ako to spomenul pán predseda Búzek. Dovolte mi, aby sme sa vám poďakovali za pozornosť. Ďakujem pekne obom spolupredsedom za pozvanie a veľmi radi budeme reagovať na vaše otázky. Ďakujem. Very, very... Ďakujem pekne za vaše prezentácie, naozaj mimoriadne zaujímavé. Dovolte mi, aby som môjho spolupredsedu pána Franciska Javiera Rocho Garciu požiadal, aby teraz predsedal. Nech sa páči, aby prevzal predsedníctvo. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som rád poďakoval za vystúpenie pani profesorky Hancher a pána Van der Wooda. Ich vystúpenia boli skutočne veľmi zaujímavé. A teraz vám prečítam a vysvetlím, akým spôsobom budeme postupovať, ako bude prebiehať dnešné popoludnie. Ako viete, tí poslanci, ktorí chcú vystúpiť v rozprave, musia e, vyplniť formulár žiadosti o slovo. Tieto formuláre už majú k dispozícii všetky delegácie, takže už viete, ako sa postupuje. Budeme udelovať slovo členom Európskeho parlamentu aj členom národných parlamentov, a to vždy na 3 minúty. Využijeme aj postup modrej kartičky, kedy bude možnosť položiť otázku 30 sekúnd a bude možnosť odpovede. Potom, tom, čo som vysvetlil tieto veci, Nech sa páči, máte... Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, vážení páni poslanci národných parlamentov aj kolegovia z Európskeho parlamentu, keďže budeme diskutovať a tak ako diskutujeme o tejto téme, o téme energie, ktorá je jednou z najvýznamnejších tém pre Európu. Európu je, Európa je v súčasnosti v ekonomickej recesii a tiež e, dostávame sa do ťažkej situácie, Európa musí prijať potrebné opatrenia, aby e, mohla čeliť týmto výzvam, ale tieto momenty krízy sú zároveň aj momentami veľkých príležitostí. Rozvoj obnoviteľných a udržateľných zdrojov, rozvoj zelených energií by e, mohli byť kľúčom rozvoja nových priemyselných odvetví, ktoré budú založené na obnoviteľných e, environmentálnych zelených energiách a to by nám umožnilo dostať sa z krízy. EÚ začalo s aktivitami regulácie v energetike, ktoré majú za cieľ vytvoriť vnútorný trh energií a tiež e, má za cieľ bojovať proti klimatickým zmenám. Napriek tomu národné opatrenia prijaté v niektorých členských štátoch sa ukázali e, skôr negatívne a poškodili vytvorené alebo stanovené ciele a tie tiež vytvorili konfliktnú situáciu na trhu. Pán predsedajúci prerušuje. Mali ste slovo len na 30 sekúnd. A ako správne pán Buzek, pán predseda parlamentu povedal, ja súhlasím s týmito opatreniami e, na vytvorenie európskeho trhu a na vytvorenie e, tohto európskeho spoločenstva. Chcel by som ešte e, rád veľa vecí dodať, ale využijem príležitosť potom neskôr počas priebehu a práce pracovnej skupiny. Ďakujem. Uh, je pense, oh, oh, sorry, I won't stay in English. Um, your comments, we are great, very grateful for your... Ďakujem. Sme eh, veľmi vďační za vaše pripomienky, ktoré sa uberajú rovnakým smerom ako naša správa, naše eh, vystúpenie. Národné riešenia, opatrenia tohto spoločného problému, eh, tak tieto národné opatrenia nie sú posta- postačujúce. Vy ste hovorili o tom, že sa sústredíte na trhové sily my v našej správe sme sa dopracovali k tomu, že e, trhové alebo sily trhu sú niečo, čo je dôležité, pretože nakoniec prinesú e, výsledky, ale istým spôsobom tieto sily treba aj usmerňovať a využijem a zacitujem jedno vyjadrenie, ktoré možno síce nebude prijaté, ale je potrebné tieto sily viacej riadiť než doteraz. Spomínal ste tiež potrebu vyhybať sa konfliktom. Ja si myslím, že sme boli svedkami niektorých užitočných príkladov a keď sa pozrieme na to, čo urobila Európska komisia v súvislosti s projektom Nabucco, komisia hovorila s rôznymi štátmi, ktorých sa to týka nielen s členskými štátmi, ale aj s kandidátskymi krajinami a e, snažili sa dosiahnuť e, priateľné riešenia. Samozrejme, Európska komisia nechcela čakať na nejaký konflikt a potom ho riešiť. Takže som toho názoru, že tento prístup, hlavne pokiaľ ide o tú vonkajšiu politiku, samozrejme musí byť ten, že sa musíme konfliktom vyhýbať a spoluprácu podporovať. V každom prípade súhlasíme s tým, čo ste nám povedali. Ďakujem. Rád by som pripomenul, hovorí pán predsedajúci pánom poslancom, že tí, ktorí chcú vystúpiť na tie tri minúty, musia sa najprv zapísať tí, ktorí to chcú robiť eh, vystúpenie mm, prostredníctvom modrej kartičky, tak majú vystúpenie len na 30 sekúnd a potom budú prerušení. A teraz pán Balcitis, nech sa páči. Thank you, the president, the colleagues. Firstly, I would... Ďakujem, pán, Ďakujem, pán predseda eh, kolegovie. Ja by som najprv poďakoval organizátorom tohto stretnutia. Dnes e, v Európe diskutujeme vznik energetického spoločenstva. Ja by som rád zdôraznil úlohu Európskeho parlamentu, ktorý musí v tomto celom procese teda túto dôležitú úlohu zohrať. Tiež by som rád poďakoval pánovi predsedovi Puzekovi, ktorý jasne preukázal svoju angažovanosť, že chce vytvoriť jednotnú úniu a tiež by som rád poďakoval španielskému predsedníctvu. Je to veľká výzva pre nás, pre všetkých a naša budúcnosť sa bude odvíjať od úspechu toho, ako splníme túto výzvu. Teším sa na plodnú diskusiu v pracovných skupinách dnes po obede a dúfam, že výsledok tejto diskusie nebude viesť k tomu, že budem mať Európu dvoch rýchlostí. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz ďalej dáme slovo predstaviteľke talianského parlamentu pani Mastro Mauro na 3 minúty. Áno, ďakujem. Rada by som vyjadrila svoje uspokojenie eh, nad eh, tým, že organizujeme toto stretnutie, ktoré poukazuje na veľký význam E, témy energií v európskych politikách. Sme si vedomi významu pôsobenia Európy v tomto kontexte. Nesmieme zabúdať na čím ďalej narastajúci e, dopyt e, po energiách zo strán a teraz z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ a to aj zvyšuje konkurenciu E, konkurencieschopnosť a teda dopyt po energetických zdrojoch a to samozrejme vplýva aj na životné prostredie a tak ďalej. Životné prostredie závisí a naše hospodárstvo závisí od importu e, energií z mnohých krajín a to môže mať veľké dôsledky aj pre dodávky, pre ich bezpečnosť na boj proti klimatickým zmenám a na udržateľnosť našeho hospodárstva. Kríza s plynom z minulého roka e, na Ukrajine poukázala, aká je situácia. Táto kríza priviedla k tomu, že európske inštitúcie e, musia aj s tým smerom, aby mali také možnosti alebo také projekty, ktoré zabezpečia e, budúcu bezpečnosť energii, energetických dodávok v Európe. Tiež bude potrebné pracovať viacej v oblasti šetrenia energií, výskume v tejto oblasti. To všetko nám umožní znížiť závislosť na energii, ktoré dovážame zo zahraničia a tiež znížme emisiu skleníkových plynov. Je potrebné, aby sme sa na európskej úrovni skoordinovali. Na to potrebujeme opatrenia solidarity v prípade krízových situácií alebo v prerušení dodávok a rovnako dosiahnuť e, vyššie zásoby e, energii a zabrániť e, zablokovaniu, alebo je potrebné, aby bolo lepšie prepojenie týchto energetických dovádok. Rovnako musíme použiť a využívať dostatočné dostupné financovanie, aby sme zvyšovali energetickú ponuku to bude najlepší spôsob, ako dosiahneme ciele v oblasti energetických úspor. Zároveň by sme mali podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energií, ktoré majú nízky dopad na životné alebo nižší dopad na životné prostredie a mali by sme aj vylepšiť kontakty e, s dodávateľskými krajinami. Ale to všetko bude aj veľmi komplikované a preto EÚ musí zaujať rozhodujúcu úlohu na medzinárodnej úrovni v oblasti energetiky. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Upozorňujem vás, že dáme prioritu prednosť tým, ktorí boli zapísaní, ktorí vypísali v formuláre a potom až budú otázky s modrou kartičkou. A teraz za francúzsky parlament pán poslanec Leclerc, nech sa páči. Milí kolegovia, Výzvy energetickej bezpečnosti sú kapitálne a to je dôvod, že e, totálne podporujem iniciatívu pána Buzeka. Sú rozhodujúce kapitálne, ale môžeme povedať, že sa o nich veľa hovorí, ale konkrétne výsledky nie sú e, dostačujúce a to vôbec od roku 2000 viacero udalostí plynová kríza s Rusko, Ruskom, veľké výkyvy cien energií, e, problémy s ropou a tak ďalej. A to všetko zvyšuje rizika energetickej bezpečnosti a dodávok v Európe. My 100% e, závisíme od dodávok ropy a vysoké percento aj v plyne a vidíme, že to, tá, táto závislosť bude vyššia v budúcnosti. Klimatické zmeny nás nutia aby sme prešli k systému, ktorý bude spotrebovať menej uhlíka. Čo je pre nás potrebné? Potrebujeme diverzifikovať naše zdroje a prístupové cesty. Pokiaľ ide o plyn, musíme zdôrazniť význam nových projektov plynovodov, či už Nord Stream, South Stream, Nabucco, ale aj iné riešenia, ako napríklad metánové terminály Musíme rozvíjať obnoviteľné zdroje energií. To je jeden z veľkých cieľov našich klimatických politík. Aj jadrová energia by mohla zohrávať významnú úlohu. Každý by si mal e, vytvoriť svoj vlastný energetický štít, tak ako o tom uvažuje aj Lisabonská zmluva. Nemali by sme zabúdať, že jadrová energia je významným prispievateľom k zniženiu emisí Ďalším významným aspektom energetickej bezpečnosti sú kontakty s tretími krajinami. Je potrebné, aby sme viedli skutočnú európsku energetickú diplomáciu. Ako ukázala plynová e, kríza z januára 2009, je potrebné mať účinné mechanizmy e, manažingu e, rizík a kríz v takejto oblasti. Prednedávno sme schválili návrh nariadení o bezpečnosti plynových dodávok, ktoré posilnia tieto mechanizmy a zároveň aj zvyšia solidaritu potrebnú medzi členskými štátmi. Rovnako musíme postupovať v oblasti sietí a energetických infraštruktúr. Potrebujeme väčšie financie a podporovať regionálne iniciatívy a my so záujmom očakávame balíček infraštruktúr, ktorý ohlásila Európska komisia. Pokiaľ ide o zmenu zmluvy Musím povedať, že ja som proti tomu, aby sa vytvárala nejaká nová zmluva. Ja sám som bol členom konventu pre novú Európu a ja viem veľmi dobre, ako vyzerá život eh, zmluvy so všetkými jej problémami. Myslím, že by sme mali pracovať a využívať súčasnú existujúcu zmluvu. Potrebujeme ale predovšetkým silnú politickú vôľu. To je podmienka na to, aby sme skutočne mali skutočnú energetickú politiku a ešte raz podporujem iniciatívu pána predseda Buzeka a Žaka Delora. Ďakujem, pán poslanec. A teraz má slovo pán Rossi. Pán predseda, milí kolegovia, ja vám ďakujem, že ste ma pozvali do Európskeho parlamentu, aby sme hovorili o energiách v 21. storočí, ale začnem hneď kriticky. Prečo sa oficiálne dokumenty distribujú len v niektorých jazykoch a nie v taliančine? Ja som skutočne veľmi nespokojný a teraz k našej téme je naozaj nevyhnutné, aby sme mali spoločnú politiku na zaistenie bezpečnosti energetických dodávok a aby sme poskytovali služby za eh, rozumné ceny, vyvážené ceny, ale nie je možné mať eh, rôzne ceny energii. Máme voľný pohyb osôb, tovaru a tieto obrovské rozdiely cien energii znamenajú nekalú hospodárskú súťaž medzi jednotlivými eh, firmami a krajinami dodávok energii a plynu, ak by bola dodávky plynu a energie, ak by boli spoločné, tak e, by nám pomohli zabezpečiť udržateľnosť týchto dodávok a zároveň by sme dosiahli lepšie, lepšiu ochranu životného prostredia. Snažíme sa ochraňovať životné prostredie, hoci v jednotlivých eh, štátoch eh, táto rýchlosť, ako postupujeme, je rôzna. Vieme, že sú isté, že existuje určitý deficit v niektorých krajinách v boji proti emisiám. Je to eh, vplyv aj iných faktorov. Vieme, že do toho vstupujú aj tretie krajiny, ako napríklad Čína alebo iné. A preto by sme, prečo by sme napríklad neaplikovali dovozné clá na tovar týchto krajín, na tieto krajiny? a aby sme rešpektovali ten princíp znečisťovateľ platí. Európsky parlament v Kodani predložil dokument, ktorý ja som zadefinoval ako knihu snov. Hovoril som to predtým a hovorím to aj teraz. Ja si myslím, že by sme mali uznávať naše chyby aj v Mexiku e, v, na COP16. Mali by sme celou našou silou sa presadiť e, s novou Lisabonskou zmluvou, predložiť skutočne dôveryhodné, seriózne návrhy, ktorý všetci, e, ktoré by všetci mali prijať. E, sme v momente svetovej krízy a nemôžeme si dovoliť nebyť konkrétny. Pán predseda Buzek, malá poznámka. Predložili ste dokument o európskej politike o energii a ja tento dokument veľmi vážim a cením. Vyzývam, aby ste spolupracovali s nami všetkými, aby sa tento dokument stal takým rozšíreným eh, základom pre prípravné práce eh, na stretnutie v Mexiku. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz eh, zástupca Polského senátu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, naozaj som si s obrovským záujmom vypočul našich hlavných rečníkov a plne súhlasím s tým, že momentálne máme národné politiky v oblasti energie a teraz, ako povedal pán predseda Búzek, potrebujeme spoločnú politiku v tejto oblasti. Skúsenosti s minulých rokov nám jasne ukazujú, že sú tu problémy s dodávkami energie, ktoré môžu ohroziť našu bezpečnosť. Polsko by teda chcelo, aby sme prijali riešenie vychádzajúce z európskej solidarity. A komisia si tiež myslí, že je potrebné zlepšiť situáciu preto pripravila viacero iniciatív, ale ich implementácia zatiaľ riadne pokrivkáva, hlavne pokiaľ ide o infraštruktúru v oblasti energie. My máme pocit, že v jednotenej Európe potrebujeme okamžite účinnú spoločnú politiku v zmysle budovania spoločného trhu s energiou, tak aby sme zabezpečili kontinuitu dodávok energie za priateľné ceny tak, aby Európa mohla prejsť od slov k činom. Na to je potrebné určité vyhlásenie, deklarácia, napríklad z Európskeho parlamentu. E, Skrátka o tom, že potrebujeme spoločnú politiku v oblasti energie. Toto by umožnilo členským krajinám v prípade krízového vývoja um, tento, na tento efektívnejšie reagovať. Napríklad nedávne záplavy, ktoré postihli Polsko a ďalšie krajiny, tieto poukázali na to, že pokiaľ ide o dodávky energie, je potrebné nielen znížiť závislosť od zemného plynu a ropy z externých zdrojov, ale musíme zabezpečiť to, aby sa energia dostala tam, kde je potrebná. Napríklad, keď dôjde k narušeniu um, sietí um, vedení nejakou prírodnou katastrofou. Takže ja súhlasím s tým, že existujú štyri možnosti, akými postupovať, v zmysle toho, čo povedal pán predseda Buzek a čo povedali experti. Ja si myslím, že výzvy, ktorým čelíme, sú globálneho charakteru a preto aj riešenie musí byť globálneho charakteru. Sú tu určité veci, ktoré sa dajú poriešiť na regionálnej úrovni. Ja si myslím, že ten nápad práv a povinnosti by, e, To by bola veľmi dobrá forma, rovnako ako aj nová zmluva. Teraz dáme slovo litovskému zastupcovi. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som na úvod privítať navrhovaný plán na vytvorenie energetického spoločenstva v Európe. Takýmto spôsobom by sme mohli zabezpečiť a postarať sa o príslušnú infraštruktúru. Um, napomohli by sme diferenciácii eh, zdrojov eh, energie. To zodpovedá našim záujmom. Naša bezpečnostná stratégia vychádza eh, z, zo, zo zásad spolupráce a bezpečnosti. Sme za vytvorenie energetickej siete v pobaltskom regióne. To by zabezpečilo integráciu na základe regionálnej integrácie sa pokúšame o vytváranie rozhraní so škandinávskými trhmi. Za týmto účelom realizujeme rôzne integračné projekty. Vytvorenie energetického spoločenstva by prispelo k zabezpečeniu solidarity, tak ako je to zakotvené v Lisabonskej zmluve. Dúfam, e, že energetická bezpečnosť bude e, záležitosťou, ktorá bude otvorená pre všetky členské štáty, ktoré prejavia záujem o spoluprácu v tejto oblasti energetiky. V litovskom parlamente e, prediskutujeme tento energetický plán, ale som si istý tým, že budeme veľmi aktívni. Za Ekosok. Má teraz slovo pán Wolf, nech sa páči. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, Rád by som sa najprv e, poďakoval e, za to, že Ekosok e, bol pozvaný, aby sa zúčastnil na našej rozprave. Ako pravdepodobne viete, Vypracovali sme celý rad stanovisk a schválili sme ich medzičasom na tému, o ktorej sa tu diskutuje. Rád by som e, sa sústredil na, našu, na naše posledné stanovisko, lebo sa hodí k tejto téme a síce e, je e, k plánu komisie ohľadne strategického rozvoja nízkouhlíkových technológií. Tieto technológie, a tak už bolo konštatované, sú kľúčom k vyriešeniu problému, sú kľúčom k zabezpečeniu trvalo udržateľnej Európy a jej energetiky, ale podarí sa nám to dosiahnuť len spoločným úsilím. A tu sme už pri téme, o ktorej spoločne diskutujeme, a síce ako musíme spoločne postupovať v záujme dosiahnutia tohto cieľu. ECOSOC e, je, e, má veľké obavy, e, že náklady, ktoré za týmto účelom má vynaložiť komisia, členské štáty, rozpočty sú zatiaľ nedocenené a podcenené. Za týmto účelom podporujeme a prihovárame sa za vypracovanie spoločného komplexného konceptu financovania. Dostávam sa k tomu, čo sme mali možnosť vypočuť si v rámci prednášok a síce k certifikátom CO2 a k prípadenej dani, ktorá e, môže byť zavedená. Tým pádom e, by sme získavali finančné zdroje. Bolo by neúčelné tieto finančné prostriedky e, vynaložiť na úplne iné účely, než na tieto kľúčové e, technológie, na vývoj nových e, technológií. Toto je vlastne toto najširšie posolstvo nášho stanoviska. Rád by som prešiel do angličtiny a citoval jednu vetu, ktorá sa tu spomína, je síce trochu inak, naformulovaná v našom stanovisku. Ide o udržiteľné zdroje energie. V tomto zmysle, bez toho, aby si náš e, výbor už bol vedomý tejto iniciatívy, e, kvôli ktorej sa tu dnes stretávame. Vidíme, že len a len spoločné úsilie nás dovedie k úspechu. Nemôžeme podceňovať tento problém. Jednotlivé členské štáty samotné nedokážu tento problém vyriešiť. Nie je dokonca ani isté, či sa nám podarí tento problém vyriešiť spoločnými silami, ale je to jediná cesta, ako môžeme postupovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz pán senátor Kasoli z Talianska. Ďakujem, pán predsedajúci. Za posledné roky Taliansko zvýšilo svoje úsilie, aby sme sa pridali k energetickej iniciatíva plánom EÚ chceme mať taký energetický trh, ktorý za, dosiahne lepšiu konkurencieschopnosť, lepšiu reguláciu a fungovanie našich energetických infraštruktúr, vytvorenie e, lepších zásob zemného plynu, lepšie prepojenie, e, bezpečnosť dodávok a tak ďalej. Chceme sa tiež venovať aj obnoviteľným zdrojom energií. Za posledné roky sme otvorili náš energetický trh rôznym operátorom a liberali sme aj trh s plynom. Takáto reforma E, implikuje e, väčších e, spotrebiteľov energie, aby sa zaangažovali, dosiahli väčšie úspory a zároveň, aby robili aj väčšie zásoby zemného plynu, aby sme mali lepšiu bezpečnosť dodávok a naše zabezpečenie. Mali by sme sa venovať predovšetkým veľkým zásobníkom plynu, aby Taliansko, sa, aby Taliansko malo také skutočné energetické centrum pre plyn. Súčasná talianská vláda e, snaží diverzifikovať aj zdroje dodávok elektrickej energie a to z troch bodov podporovať jednak obnoviteľné zdroje energie, tak ako to hovorí balíček 2020. Um, ehm, produkcia elektrickej energie z jadrových elektrární. Dosiahli sme v tejto oblasti dohody e, s viacerými európskymi krajinami, aby sme postavili jadrové elektrárne trenej generácie, ktoré sú istejšie a rozvinutejšie teda e, hlavne z technologického hľadiska. A snažíme sa tiež znížiť náklady a ceny elektrickej energie. A využívam príležitosť, aby som zdôraznil, že e, si veľmi vážim vystúpenia predrečníkov. Myslíme si, že že politika Európskeho parlamentu by sa mala predovšetkým venovať otázkam energetickej bezpečnosti, dodávok a mali by sme realizovať naše politiky tak, aby sme spotrebiteľom ich poskytovali za rozumné ceny. Naše výrobné náklady by sa mali znižovať. Nemôžeme nechať na naše podniky, aby na nich padol e, tlak celého trhu a aby zároveň aj zdieľali všetky náklady, pretože takýmto spôsobom sa nezúčastníme medzinárodnej konkurencie schopnosti. A teda predstaviteľka Českého senátu, nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán predseda, pán predsedajúci. Rada by som prispela do dnešnej rozpravy dvomi uhlami pohľadu. Európska integrácia bola reakciou na druhú svetovú vojnu pod vplyvom európskej, alebo cieľom tejto integrácie bolo zabezpečiť mier v Európe a tiež spoločné hospodárenie pri využívaní zdrojov zvyšlo, e, vzniklo SUO, ktoré sme tu spomínali, ale dnes ale ľudia majú pocit, že miera demokracia sú samozrejmosťou a tak viacej narastajú nacionalistické prúdy, ktoré oslabujú európsku demokraciu a integráciu. Ale sú dve oblasti, ktoré sú jasným argumentom a dôvodom pre silnejšiu integráciu a to je boj proti klimatickým zmenám a energetická bezpečnosť. Tieto dve oblasti e, žiadny členský štátov nie je schopný riešiť sám. Je to tak zrejmé, že je to e, dôvod pre, alebo motív pre každého Európana, že je možné to každému európskemu občanovi vysvetliť. Už sa v tejto oblasti veľa urobilo a dnešná konferencia je ďalším impulzom a my za to ďakujeme pánovi predsedovi Buzekovi, ale rada by som upozornila na jednu zásadnú podmienku, bez ktorej nič z toho, o čom tu hovoríme, nemôžeme zrealizovať. Touto podmienkou sú kvalifikovaní, kompetentní ľudia, schopní sa vzdelávať celý život ľudia s dobrým technickým vzdelaním, ale aj so širokým vzdelanostným základom, dobrým morálnym a osobnostným profilom, pretože Práca s energiou je jedna z najzodpovednejších činností a týchto ľudí nie je dostatok nielen v Českej republike, ale pokiaľ viem, je to aj celoeurópsky problém alebo časti Európy. Ak hovoríme o energetickej bezpečnosti, musíme tiež hovoriť o ľuďoch, ktorí túto energetickú bezpečnosť sú schopní zaistiť. Viem, že vzdelanie je v kompetencii členských štátov, ale ak je spoločná energetická politika strategickou oblasťou, je potrebné z EÚ na tejto úrovni podporovať nielen vedu a výskum tejto oblasti, ale aj rozvoj technického vzdelávania, mobilitu, celoživotné vzdelávanie na špičkovej európskej úrovni. Tak, aby Európa a EÚ boli globálnym lídrom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Nech sa páči. Pán predseda Buzek má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Senátu, za to, že ste tak pekne predsedali predchádzajúcej časti rozpravy. Takže teraz začínam predsedať ja. Máme tu ešte 8 ľudí prihlásených do diskusie. Mám tu teda zoznam, na ktorom sú všetci, ktorí požiadali o slovo. A poprosím každého z vystupujúcich, aby sa obmenil na 2,5 minúty. 2,5 minúty, prosím, dodržte tento časový limit. Per Bolond zo švedského Riksdagu ako ďalší, nech sa páči. Tak som för ordet och tak för möjligheten att få komma hit. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste nám umožnili byť dnes tu prítomní a diskutovať o tejto dôležitej problematike. Chcem sa srdečne poďakovať za túto vynikajúcu diskusiu, ktorú tu vedieme. Domnievame sa, že energia je veľmi dôležitá, e, veľmi dôležitá e, pre spoluprácu a dôležité je, na aký druh energie sa e, sústredíme. Potrebujeme teda energetická zmluva, ktorá by e, vychádzala e, z obnoviteľných zdrojov energie, je e, niečím samozrejme iným než zmluva o dodávkach energie vychádzajúcich z, z mm, tradičných zdrojov. Potrebujeme dobrú energetickú sieť, potrebujeme obnoviteľné zdroje energie. To je výzva pre európsku ekonomiku. E, pretože e, je týmto spôsobom možné vytvoriť nové pracovné e, miesta, veterná energia, slnečná energia, energia z biomasy. To všetko sú energetické zdroje, ktoré sa medzičasom stali konkurencie schopnými. Domnievame sa, že na základe obnoviteľných energií je možné, prostredníctvom teda obnoviteľných energií je možné vytvoriť väčší počet pracovných miest ako prostredníctvom jadrovej energie. To je druh energie, ktorý skutočne vo všetkých európskych krajinách je potrebné podporovať a ďalej rozvíjať. Máme teda veľký záujem o spoluprácu v oblasti otázok týkajúcich sa energie, ale musíme sa skutočne e, opýtať, čo chceme a chceme mať cieľ, kde budú len obnoviteľné zdroje energie. Ďakujem veľmi pekne za váš stručný príspevok. Ďalší rečník, pán Roberto Tortoli z uh, talianského zhromaždenia. <clears throat> L'Europa dimostrato negli scorsi anni coraggio a propos... Ďakujem. Európa v ostatných eh, rokoch eh, ukázala, že je odvážna a aj na medzinárodnej úrovni pôsobila priekopnícky, pokiaľ ide o výzvy na eh, trhu energetiky. Európsky energetický balíček ukazuje, že Európska únia si je vedomá toho, eh, že eh, sa musí postarať o oba aspekty energetickej bezpečnosti a o ich dopady. Je potrebné znižiť emisie. V Európe sa podarilo dopracovať sa k celkom dobrej rovnováhe medzi ochranou životného prostredia, medzi podporou technického pokroku, modernizáciou modernizáciou výrobných mechanizmov a e, podporou nových zdrojov energie. V Európe sa však ešte nepodarilo e, dostať e, úlohe v rámci Kodanského dohovoru. Samozrejme, už sme sa ubrali s tým smerom, je dôležité chrániť životné prostredie, ale samozrejme Eh, ak vidíme, že medzi vedcami nie je svoje jednotný eh, názor eh, na to, kto spôsobuje, čo spôsobuje oteplovanie klímy. Potrebujeme koherentnú stratégiu, potrebujeme, aby všetci znečisťovateľia boli e, vzatí na zodpovednosť. Aj tí, ktorí sú, patria medzi tých dobre rozvinutých, musíme ťahať za jeden povraz s ostatnými krajinami. Nemali e, by sme sa nechať uniesť politickými ideológiami. V medzinárodných grémiách by sme eh, mali upozorňovať na to, že zodpovednosť musia niesť eh, všetci. Avšak nemali by sme eh, postupovať vpred osamotene mali by sme emisie zredukovať nie o 30, ale o 20 To zodpovedá eh, logike eh, aj dnešnej obrovskej kríze, pretože tieto náklady eh, spojené s 30-percentným znížením toho času nevieme uniesť. Dopad po energii klesá, pretože poklesol aj objem výroby. Avšak e, to nás nesmie zmiasť, nesmieme si myslieť, že sa situácia už konsolidovala. V nadchádzajúcich rokoch dopyt opäť vzrastie a preto potrebujeme nové energetické e, zdroje. Fosílne paliva samotné nepostačia, potrebujeme obnoviteľné zdroje energie, potrebujeme atomovú energiu. E, bolo by potrebné e, urobiť, čo to v rámci energetickej účinnosti je treba ďalej vyvíjať pokrokové technológie a tu potrebujeme samozrejme veľkú podporu zo strany vedy. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je Andrzej Grip z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teším sa z toho, že tu preberáme túto otázku, otázku, či vytvoriť Európske spoločenstvo pre energiu alebo nie. A Ja sa teším, že sa tejto otázke venujeme spolu s poslancami národných parlamentov. Je to mimoriadne zaujímavá myšlienka. Myšlienka, ktorá rozprúdila mnoho teórií. Ehm, mám na mysli to, čo povedali naši hostia. Napríklad hovorili o tých zlyhaniach existujúcej politiky v oblasti energie. Pred ratifikáciou Lisabonskej zmluvy sme sa veľa venovali budúcnosti politike Európskej únie v oblasti energie v súvislosti s touto Lisabonskou zmluvou. Teraz Lisabonskú zmluvu už máme a ako by sme zabudali na to, že za vznikom tejto zmluvy stala práve takáto potreba spoločnej stratégie v oblasti energie. Ja pochádzam z Polska a vzhľadom na situáciu v Polsku veľmi súhlasím s tým, čo povedal pán predseda Buzek ktorý stojí za touto dnešnou schôdzou. Tiež podporujem slova našich hostí, ktorí sa toho celého chopili z právnického hľadiska. Áno, vraveli ste, že spoločenstvo uhlia a osele bolo veľmi úspešné, sa nedá povedať o súčasnej politike v oblasti energie nemáme už zmluvu OSU, tá už e, vypršala a nemáme žiadnu jej náhradu. Možno preto, lebo tu máme krízu, ktorou sa musíme akutne zaoberať. Vidíme tu veľkú mieru znárodňovania, renacionalizácie rôznych politík. Máme tu veľké rizika v oblasti zabezpečenia dodávok energie. My sme sa vo výbore pre priemysel zhodli na tejto problematike. A teraz ďalší tej Rada a komisia sa venujú tejto problematike a ja Pevne verím, že jednomyselnosť v Európskom parlamente by mohlo mať pozitívny dopad na názory členských štátov. Podľa mňa členské štáty musia upustiť od svojho egoizmu. Ďakujem pekne. Teraz pani Bovinská za Európsky parlament. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa vám všetkým, ktorí ste prispeli k dnešnej schôdzi a k tejto správe, poďakovala. Dovolte mi poďakovať sa predsedovi Buzekovi za realizáciu tohto zasadnutia. Ja si myslím, že Európska únia napreduje nie preto, lebo je tu kríza, ale preto, lebo sú tu obrovské myšlienky, vynikajúce nápady. Podľa mňa by nemala všetká hybná sila vychádzať iba z krízy. Ja si myslím, že by sme eh, mohli na poli energie naozaj zmobilizovať všetky silné stránky, ktoré Európa ponúka. Trošku ma znepokojujú momentálne vývojové trendy. Zdá sa mi, akoby e, sme v oblasti energetiky robili krok vzad. Toto potvrdili aj naši rečníci odborníci. Členské štáty zkrátka idú každý svojou cestou. A preto vystáva otázka, čo robiť? Čo robiť do budúcna vzhľadom na to, že národné záujmy zabraňujú vytvoreniu spoločnej politiky v oblasti energie. Zatiaľ sme zlyhali, to je jasné. A teda vzniká otázka, ako upustiť alebo presunúť sa od tej, myšli, od tej úrovne nápadov do úrovne realizácie. Ďakujem pekne, pani Kolárska Bobinská, ale pán predseda, pán Tenok, nech sa páči. Je to kolega z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Búz, za túto iniciatívu. Bohužiaľ, musím povedať, to, čo povedal pán Gžip, že v parlamente bola jednomyselnosť, ale tak politickej vôli za, vôle za takouto obrovskou ambicioznou myšlienkou spoločenstva v oblasti energie, pretože členské štáty si chcú zachovať toto vo svojej kompetencii a je tu naozaj veľká únava z rozširovania, z reformy zmluv. A moja skupina má taký trošku menšinový názor. My pevne veríme v spoluprácu, pokiaľ ide o, o zahraničnú politiku v oblasti energie, ale toto je teda veľmi dôležitá téma pre nás, konzervatívcov ale vo všeobecnosti preferujeme medzivládnu spoluprácu ako tú správnu cestu napredovania za využitia existujúcej e, zmluvnej štruktúry, ktoré máme, pravidla jednotného trhu, hospodárskej súťaže a tak ďalej v prospech našich občanov. A nevidíme potrebu vytvoriť nejakú novú zmluvu podľa vzoru ESU, nejakú novú obrovskú zmluvu, ktorá by nahrazila, nahradila pardon, tú, ktorej platnosť už vypršala moja krajina 100% by zamietla akúkoľvek novú zmluvu v referende, pretože nová vláda prislúbila, že každá nová zmluva bude stať a padať na referende. Takže myslím, že by to neprešlo. Užšia spolupráca, to je podľa nás cesta, ktorou treba ísť, kde väčší viac štátov sa na to môže dohodnúť. A myšlienka jednotného regulátora na úrovni EÚ, toto je tiež podľa mňa myšlienka, ktorú by sme zamietli. Samozrejme, že národní regulátory by mali viac spolupracovať, rovnako napríklad zdaňovanie, nejaké fiškálne kompetencie, toto tiež Veľká Británia istotne nepodporí. Samozrejme, lepšie skladovanie, zásobníky, spolupráca v oblasti nákupu ropy a zemného plynu, to sú samozrejme veci, ktoré na základe dobrovoľnej spolupráce členských štátov môžu fungovať. Ja si myslím, že takéto iniciatívy sa mu dajú len podporiť. Energetický mix, tam istotne jadrová energia um, má zohrávať svoju úlohu, musí to byť na nezávislom rozhodnutí členských štátov, či sa vyberú to cestou alebo nie. E, myslím si, že mnohé členské štáty v opačnom prípade budú mať problémy dosiahnuť e, ciele z Kyoto. Ja si myslím, že tých 20% by bolo lepšie 30%. Prepašte, pán predseda, mrzí ma to, že som prekočil svoj limit. A ešte na záver, dovolte mi povedať, vy ste hovorili, že modelom do budúcna by mohlo byť e, fungovanie Európskej menovej únie, ale sú tu z médií hlasy, ktoré hovoria, že do 5 rokov už menová únia nebude, tak neviem, či by bolo dobre toto teraz tu menovať ako jeden zo vzorov možného napredovania. Ďakujem pekne, veľmi zaujímavý prejav, ale máme tu nejaký časový limit, ktorý je treba dodržiavať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán kolega Doru Brasov z Rumunska, nech sa páči. Domnule președinte, Ďakujem, pán predseda. Rád by som hovoril predovšetkým o obnoviteľných zdrojoch energií a rád by som zvoraznil jeden aspekt, ktorý spomenula aj pani Hencher, pokiaľ ide o diverzifikáciu e, energetických zdrojov. A pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, z politického hľadiska potrebujeme zmluvu v energetickej oblasti, ktorý by dal, ktorá by dala základ pre financovanie, pre to, aby nevznikali monopoly a aby nevznikli také krízy, ako bola kríza plynová. Z technického hľadiska pre všetky zdroje energii potrebujeme určité rezervy, zásoby alebo zásobníky a tieto môžeme E, zrealizovať veľmi často spolu. Napríklad pani Henčer nám dala príklad Španielska, kde solárna energia sa môže rozvíjať. Na severe Európy to môže byť veterná energia. Oni sa môžu navzájom doplňať. Preto potrebujeme európsky energetický trh, ale aj legislatívny rámec, aby sme e, tento trh mohli rozvíjať. A ako prvý krok k zníženiu spotreby energii. Ďakujem vám za vaše vystúpenie, hovorí pán predseda. A slovo má pán Klod Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes si myslím, že sú pred nami obrovské výzvy. 85 až 95 to je e, zníženie, ktoré plánujeme skleníkových plynov do roku 2050. To znamená, že musíme od základov prebudovať celú infraštruktúru, nielen pokiaľ ide o um, energiu, ale aj pokiaľ ide o dopravu a stavebníctvo. A ja si myslím, že keď sa pozriete na USA, keď e, vidíte, že tam sú uh, obavy, že by nám mohla dojsť ropa už v roku 2015. To sú ľudia, ktorí sú odborníci, majú prístup k informáciám e, lepší než my. Takže ja si myslím, že vychádzajúc z týchto skutočností potrebujeme nový stimul, nový stimul pre politiku Európskej únie v oblasti energie. Ja mám na autorov tejto zaujímavej štúdie tri konkrétne otázky. Poprvé, odpady. Tam máme jasnú hierarchiu používať menej, používať znova, recyklovať a vyrábať výrobky, ktoré nie sú také škodlivé, nie sú také rizikové. Ale vo vašej štúdii som nevidel nejakú takúto hierarchizáciu, teda že by dopyt a účinné využívanie boli prioritou. Takže to by ma zaujímalo. Druhá vec, pokiaľ ide o tú sústavu, mm, sieť my sme sa v parlamente dohodli o vytvorení ASERu, teda regulačného orgánu na úrovni Európskej únie. My sme chceli zajsť ešte ďalej, ale zablokoval nás prípad Marony. A mňa by zaujímalo, aký je váš na to názor. Môže Lisabonská zmluva prekonať takéto právne prekažky, právne obmedzenia, s ktorými máme dočinenia? A ešte tretia otázka, to je ten nákup plynu a dohody v tejto oblasti. To je mimoriadne zaujímavá vec my ako Európania um, vlastne znižujeme našu alebo zhoršujeme našu vyjednávaciu politiku z oči voči krajinám ako napríklad Rusko, keď uh, v konečnom dôsledku členské štáty uh, sami klopú na dvere Gazpromu a dohodujú si individuálne dohody. Takže bolo by dobré, keby sme vytvorili takú spoločnú štruktúru v tejto oblasti. To sú moje otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Turmes. Ďalším rečníkom je Rainer Wittmann z Rakúskeho parlamentu. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, zabezpečenie dodávok energie v Európe eh, by eh, malo byť niečím, čo si ľudia môžu eh, dovoliť. Ak urobíme energiu samostatnou oblasťou, potom budeme aj silnejší v Európe. Chcem sa dotknúť týchto vecí. Veľa sa tu hovorí o Európe občanov, ale pri energetike sa to často nespomínajú Pomyslíme na atomovú energiu. 3 eh, energetických dodávok eh, na celom svete eh, pochádza z tohto energetického zdroja. Ja tu počujem stále rečníkov, ktorí požadujú atomovú energiu. To je ich dobré právo. Samozrejme nie je možné atomové elektrárne z jedného dňa na druhý odstaviť. Avšak chcem sa prihovoriť za fosílne energetické nosiče sú to ale e, energie, prepáčte, sú to energie nebezpečné, sú to energie, ktoré my v Európe určite natrvalo nechceme. E, existujú aj ankety, ktoré boli e, za týmto účelom vykonané v Rakúsku. Sme členom Euratomu, platíme okolo 40 miliónov eur každý rok. Sme krajinou bez energie. Európska únia každoročne platí do Euratomu 1 miliardu eur pýtam sa, či by e, nebolo rozumnejšie a lepšie využiť tieto finančné prostriedky, aby sme konečne popohnali Európu e, vpred smerom k obnoviteľným energiám. Za to by sme radi aj zaplatili, prečo my ako neatomová krajina e, musíme platiť. Ďakujem. Ďakujem vám. Ako posledné vystúpenie v tomto kole rozpravy predstaviteľ Európskeho parlamentu, pán Correra de Campos. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád uvítal túto aktivitu. Zároveň by som pozdravil aj zastupcov národných parlamentov a pogratuloval by som odborníkom, ktorí predložili e, túto zaujímavú štúdiu. Návrh spoločnej energetickej politiky závisí a opiera sa o rôzne okolnosti, závisí to samozrejme od rôznych okolností v jednotlivých členských štátoch, kde sú rôzne a niekedy aj veľmi veľké geografické rozdiely a tiež e, rozdielnú energetickú závislosť, e, rozdielne tradícia alebo e, spôsoby e, spotreby energie a tak ďalej a rôzne e, podmienky rozvoja energetického trhu. Niektoré krajiny chcú mať radšej energetickú nezávislosť, chcú, niektoré chcú radšej koordináciu a tak ďalej. Tu sa spomenulo porovnanie s SO. SO ESO v tých krajinách, ktoré tam boli, existovala určitá geografická podobnosť, bola tam technologická e, rovnosť medzi tými krajinami. E, boli tam na svetových troch, boli určité ekonomiky, ktoré sa rozvíjali a to viedlo k vytvoreniu ESO, ale situácia je teraz úplne iná. A napriek stratégiám, e, ktoré sa teraz predkladajú, áno, treba povedať, že táto stratégia je zaujímavá. A prečo? Pretože je flexibilná, umožňuje nám, aby sme konali zo strednodobého aj dlhodobého hľadiska a zároveň má ten potenciál, že sa môže pačiť všetkým, ale sú tu aj určité rizika. Napríklad práve tie geografické rozdiely a z toho vyplývajúce rozdielne záujmy v rozvoji e, tejto energetickej politiky. A otázka, ktorú ja kladiem, ako by sme mali vytvoriť kritickú masu v tom budúcom spoločenstve pre energiu, aby sme toto dobrovoľné spoločenstvo premenilo skutočne na riešenie budúcnosti. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz by som požiadal našich hostí, pani Hančo a pána van der Woldeho, aby odpovedali na tieto komentáre a otázky. Nebude jednoduché odpovedať na všetky otázky a poznámky, možno niekoľko všeobecných poznámok a potom moja kolegyňa Henčer bude odpovedať na konkrétne otázky, ktoré napríklad položil pán Turmes. Pokiaľ ide o SUO, my sme nepovedali v našej správe, že súčasná situácia je horšia ako situácia v minulosti, keď vzniklo SUO. To, čo sme chceli povedať, je, že právne nástroje a právne ustanovenia v zmluve SUO boli širšie než tie nástroje, ktoré máme v dispozícii v súčasnosti. Po druhé, je tu istý pocit, ktorý sme cítili, ten pocit krízy. Vieme, že máme energetickú závislosť od tretich krajín, že máme tu určité energetické problémy, ale sú tu aj pozitívne prvky v tomto projekte a tie treba zdôrazniť. Ak tento proces k novému spoločenstvu pre energiu, pre takúto skutočnú politiku, e, tak to by dalo tú možnosť, aby Európa sa stala e, tým teritoriom budúcnosti, obnoviteľných energií a tak ďalej. Tie, to ako na úvod. A teraz štyri ďalšie poznámky. Poprvé, počuli sme tu určitý odpor k novej zmluve, Samozrejme, e, máme Lisabonskú zmluvu a Lisabonská zmluva je tu preto, že sú aj ustanovenia pre energetickú oblasť a treba ich využívať, ale na to je potrebná politická vola. Tak ste to povedali. Ale tá e, politická vola je niekedy chýbajúca a rôzne členské štáty túto volu chápu inak. Preto sme navrhli takú tú malú zmluvu, niečo ako šengenská zmluva, ktorá by umožnila menším skupinám postupovať ďalej napríklad pobaltské krajiny alebo severné krajiny, e, ktoré by postupovali v takých malých skupinách, nič by nebranilo napríklad v Polsku alebo v Vyšegrádskej štvorke, lebo aj tam sa robia iniciatívy, aby využili takýto model a aby spolu postupovali e, smerom toho cieľa posilnenej integrácie a využívajúc aký komunitér. Bola tu aj otázka, otázka to, kto na tom zarobí a kto, na tom, kto v tom prehra. Samozrejme, to je otázka vôle. Tam nie je tam nejaké riziko, že by niekto na tom niečo nezarobil alebo stratil. Všetko vychádza z vôle členských štátov a myslím, že všetci by sme na tom získali. Tretia poznámka o no, energetickej závislosti Európy. Ja nie som technologický špecialista, my sme len právnici, ale myslíme si, že ak je možné zrealizovať skutočne projekt priemyselnej revolúcie, ak bude mať projekt spoločenstva, ktorý bude orientovaný na výskum, vývoj, na spoločnosť bez CO2, tak by sme mohli byť nezávislí, alebo by sme mohli naše, naše energie e, čerpať z našich zdrojov či už v oblasti obnoviteľných zdrojí by sme boli sebestační. Takže choďme týmto smerom, snažme sa byť sebestační. Štvrtá a posledná poznámka. Všetko, čo som si tu vypočul, myslím si, že spoločenstvo pre energiu založené na spoločných sieťach Safe Bet po anglicky Neboli by tam nejaké negatívne stránky, keby sme naše siete navzájom prepojili a vytvorili skutočnú solidaritu. A ja si myslím, že zmluva, ktorá by e, niečo podobné ako Schengen, ktorá by išla tým smerom, tak ako to navrhla Európska komisia, tak to by bolo riešenie